je teraz ten nárast. Ja si myslím osobne, že nielen tých 20 nielen tento limit je dôležitým limitom, ale aj to, že rozpočet teraz dosiahol tú hranicu 2 miliárd. No, 2 miliardy to je samozrejme veľká suma a vystáva otázka, či 2 miliardy e, v tohto ročnom rozpočte prekročíme, alebo potom v budúcom roku ja si myslím, že spravodajcia v budúcich rokoch tiež budú klásť veľký dôraz na to, aby sa táto hranica dvoch miliard neprekročila. Čiže musíme veľmi intenzívne diskutovať aj o tomto. A teda aj k tomuto ma zaujíma názor našich kolegov. Ako to bude s Brexitom, ak, s Brexitom aké bude mať dopady? Mm, pre nás je zjavné, že ide o rokovania o balíku, balíku, s tým, že rozpočet roku 2020 je snáď, snáď zabezpečený, aspoň takto vyzerá v rokovaniach v tejto fáze, ale všetci vieme, že keď bude ten Brexit naozaj tou tvrdou formou hard Brexit, 1. apríl budúceho roka ako termín, že sa nejaké veci skutočne môžu zmeniť. Čiže vystáva otázka, aké by boli dopady toho tvrdého Brexitu a vnútropolitická situácia v Spojenom kráľovstve tá je tiež veľmi neistá, nevieme, ako to bude so Škótskom, ako oni budú reagovať na tie výstupové rokovania, nevieme, čo bude s Írskom, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. No a Gibraltar to je kapitola sama o sebe, takže teoreticky aby tie rokovania mohli dopadnúť tak, že teda Brity ostanú až do ďalších volieb, teoreticky až do roku 2020, možno ako súčasť e, tejto inštitúcie. Takže tie rokovania naozaj môžu prebiehať v rôznych variantoch a prekvapiť nás ďalšími a ďalšími otázkami. Takže otázka flexibility rozpočtu je podľa mňa naozaj mimoriadne relevantná a k tomu by som tiež až počul názor našich kolegov, ako to teda vnímajú oni. Ďalší bod. o ktorom je dobré každoročne zase a znova diskutovať, General Expenditure Allowance. Ja osobne si myslím, že toto je paušal, ktorý má byť uh, taký, aby každý poslanec bol maximálne flexibilný a transparentný. Mm, tá Suma je známa, to je pre mňa optimálna varianta. Vieme, že v členských eh, krajinách eh, sú aj kilometrové paušály pre auto, ale tam netreba uh, preukazovať, aká značka, aké máme pneumatiky, aký motorový olej používame, ale proste to paušal zkrátka a tým je to celé vybavené. No a keď niekto potrebuje viac peniazy, tak si to musí zaplatiť sám. Keď ten paušal nestačí, uh, tak e, ten poslanec e, e, musí ten zvyšok zaplatiť z vlastného vrecka. Takže tá allowance z môjho pohľadu je naozaj jasne nastavená. Návrhy z minulého roka, ja sa tým naozaj zaoberám veľmi, veľmi pozorne. Ja som sa pozrel na homepage a na stránke Európskeho parlamentu sú takí, ktorí sú transparentnejší alebo chcú byť transparentnejší v tejto oblasti, no ale ako sa k tomu osobne postavili mm, z tých e, domovských stránok a zo stránky Európskeho parlamentu, e, som si urobil také screenshoty, lebo som chcel vedieť, aká je tá verejná prezentácia e, tohto paušalu na vonok a môžem povedať len toľko, že e, detálne informácie o osobnom paušali nedal žiaden poslanec, takže mm, tí, ktorým to veľmi leží na srdci, nech to spravia dobrovoľne ja si kľudne pozriem jednotlivé doklady, možno sa aj ja poučím, čo môžeme ešte robiť lepšie než, než doteraz. A teraz ďalšia vec, e, náklady predvoľobnej kampane, áno. Aj to je za každým veľká výzva, pretože náklady v tejto oblasti sú vždy otázkou e, súladu, compliance, čo sa môže, čo nie. Tu tie predpisy e, sú už dosť značné. No a samozrejme, že chceme lepšie využívať e, prácu s verejnosťou. Náš generálny e, riaditeľ to práve podľa mňa veľmi dobre odprezentoval, že parlament je pripravený, je dobre pripravený a že sa budeme snažiť v tejto oblasti e, tú volebnú kampaň viesť objektívne a naozaj čisto. Potom renovácie v rôznych oblastiach, PHS, -ko alebo nové priestory v Štrasburgu. To je otázka zabezpečenia dôchodkových práv e, poslancov a APAS. Máme mnoho otázok v súvislosti so spoluprácou s výborom regiónov a s e, hospodárským celým výborom. Ja si myslím, že tu tie pozmeňovacie návrhy sú veľmi kvalitné, ktoré boli predložené zase v zmysle úspornejšieho rozpočtu. A ja sa naozaj budem snažiť všetky návrhy, ktoré usporia peniaze poplatníkov, zapracovať čo do najväč- v čo najväčšej možnej miere. A pokiaľ ide o tie e, zákonné výdavky, maximálne e, navýšenie o inflačnú mieru a inak maximálna úspora e, peniazy daných poplatníkov, je to v nás všetkých a myslím, že sa nám podarí dopracovať dobrým kompromisom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Rybích. Teraz by som navrhol rovnaký postup ako pred chvíľou. Takže najskôr vy spravodajcovia, ale trošku meškáme oproti časovému plánu, takže vás naozaj poprosím, aby ste boli struční a naozaj po minúte vám už zakývam a bude to taký signál eh, byť stručnejší. Čiže ako Prvá kolegyňa Kardia Sabal, ak si teda želá vystúpiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja sa pokúsim o maximálnu stručnosť. My sme pána Rubiga mali možnosť počuť už viackrát a všeobecná línia našich návrhov má naozaj za cieľ znižiť náklady a výdavky ešte teda pod mieru tej inflácie a pod ten limit 2 miliard pre Európsky parlament. To je taký ten magický vzorec, ktorý uplatňujeme a uplatňovali sme ho aj na naše pozmeňovacie návrhy. Problém dôchodkov a problém náhrad za služobné cesty a misie a tiež štipendia. Toto všetko je potrebné vyplatiť v primeranej miere. A pokiaľ ide o tému mobbingu, obťažovania, tu sú samozrejme odborníci, na ktorých je možné sa obrátiť. A ešte k Brexitu by som sa vyjadrila. Je úplne jedno, aký bude ten výsledok pokiaľ ide o parlament, ten dopad bude iste taký, že britskí poslanci odídu a z hospodárskeho hľadiska to je predsa úspora. Ďakujem pekne. Pána Kromela tu nevidím, pána Aliho som videl, ale už tu tuším nie je. Tak pán Dopre, nech sa páči. A za Alde. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ako ste povedali, nie som ťa vyspravodajca ALD, ale keďže pán Ali tu nie je, tak ho nahradím. Ja som si s veľkým zájmom vypočul kolegu Rubiga. Veľmi pozorne som ho počúval a povedal vec, ktorá ma veľmi potešila. Povedal, že v tých návrhoch, ktoré boli predložené, že sú také, ktoré sú pozitívne. To je super novinka. A ja dúfam, že to sú tie naše, ktoré spadajú do tejto kategórie. Pán predseda, stručne. Ja som si poznačil to, čo povedal kolega Rybích, ale chcel by som, aby nejaké veci objasnil, napríklad všeobecné navýšenie rozpočtu, chce to obmedzenie globálne, vše, všeobecné limit inflačnej miery, hej? Pochopil som to dobre? A máte nejakú predstavu, aká je tá miera inflácie, ktorá sa bude v tomto prípade uplatňovať? Lebo to má istý význam, pokiaľ ide o rozpočet. Pokiaľ ide o ALDE, my vychádzame z toho, a Ajda to tiež povedala v mene svojej skupiny, že ten rozpočet by mal byť pod tými dvomi miliardami Pripomínam, že sa blíži volebný rok, e, čiže to osobitná situácia, pokiaľ ide o verejnú mierku a navyšovanie prostriedkov Európskeho parlamentu. Lebo kopa ľudí si myslí, že peniaze z rozpočtu EP, že to ide do vrecák, do e, poslancov. Mnohí si to takto myslia, čiže e, je potrebné byť veľmi, veľmi obozretný v tejto súvislosti. Máme viacero návrhov na úspory. Zopár by som ich zdôraznil, pán Rubich. Už minule som si kladol otázku vhodnosti e, určitých úprav, pokiaľ ide o, budovy, tam, kde napríklad ja som, 5, 12, 8, nejaké presuny alebo opravy. E, Kladensko, kto to rozhodol, prečo, za akým cieľom, prečo sa takéto e, rozhodnutia prijali. možno budete mať počuť, som trošku archaický, ale napríklad e, rozdali sa e, webkamery a sluchadla. Kto to, kto to zadal takúto požiadavku? S akým úmyslom? Komu? Čiže je tu určitý počet e, rozhodnutí, ktoré sa príjmajú, pokiaľ ide o výbavu, pokiaľ ide o stavebné práce. A kladím sa tesku, prečo? S akým odôvodnením? že sa teda európsky rozpočet, e, áno, tie prostriedky na to idú a je to bez problémov. Takže toto sú veci, ktoré ma zaujímajú. A ešte dve veci. O, prepačte, prepačte, veľmi dlho. Prepač, prepač, prepač. Ja som vôbec nedržal rečnícky čas, ja sa spovedlňujem. Pokiaľ ide o ten paušál, dobre. Eh, nie som za to, aby sa eh, zvyšovala 422, pokiaľ ide o parlamentných asistentov. A to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Mal som tuši minútu, ale nedával som pozor. Ďakujem pekne, pán Dopre. V Európskom parlamente je pekné to, že sa e, naučíme stručnosti Teraz pán Tajant, podľa poradia, nech sa páči. Ďakujem pekne. Čo poviem za minútu? Ja mám veľkú dôveru nášho skúseného spravodajcu, pána Rubiga. Som rád, že som tiež spravodajcom práve v úvodzovkách pod ním a veľmi sa teším, že bol veľmi otvorený pozmeňovacím návrhom. Niektoré možno boli dosť radikálne, hlavne z dielne zelených. Ja len by som chcel zdôrazniť tri dôležité veci, ktoré možno ešte by išlo trošku vylepšiť. Poprvé, e, politika budov. A my možno nie sme stavební inžinieri, ale pán dobre, ten tuším o tom vie viac ako my ostatní. Takže podporujeme jeho prístup. Pokiaľ ide o PHS, -ko. a že by sa tie renovačné práce mali alokovať na správne obdobie, nielen 2019, lebo to vyzerá, ako by starý parlament toto ignoroval a potom e, bol predhotovú vec e, alebo pred mm, katastrofálnu vec postavený nový parlament, to by nebol z hľadiska manažmentu rozumný, rozumný postup. A potom ten dobrovoľný systém poistenia, dôchodkového poistenia, že to by sa malo zmeniť a možno aj úplne stiahnuť, ale pri najmenšom zmeniť. A potom otázka akreditovaných asistentov a toho limitu, pokiaľ ide o dôchodky, keby sme toto vyriešili, akreditovaní asistenti nám budú nosiť kvietky na hrob. Ďakujem pekne. A teraz pán Cany, NF. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Neskôr bude čas e, diskutovať na e, túto tému hlubšie na zasadnutí tieňových spravodajcov. E, áno, chceme zostať pod hranicou tých dvoch miliárd, nielen preto, že o rok budú voľby, ale aj preto, že chceme inteligentne využívať prostriedky daňových poplatníkov. V tejto súvislosti sme e, urobili niekoľko návrhov na znižovanie nákladov. Je viacero spôsobov, ako to dosiahnuť podľa nás. E, jedným takýmto usmernením je value for money a druhým je transparentnosť. E, pokiaľ ide o výdavok na všeobecné, príspevok na všeobecné výdavky, je dôležité, aby sme si e, zvolili správnu e, metódu, aby sa náklady preplácali, e, keď k ním dôjde. Ja si myslím, že to je jednoduchá metóda. O zvyšku budeme samozrejme diskutovať dlhšie na zasadnutí spravodajcov. Výborne. Takže teraz by som dal slovo ďalším Pán Halard sa prihlásil. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, porovnávania s inými parlamentami, také, čo vidú v náš prospech. Áno, naozaj to je veľmi hodnikné. A tiež s národnými parlamentami. Pokiaľ je takéto porovnávanie, snáď by stalo za to smapovať úspory, ktoré by sa boli dosiahli, keby tento parlament fungoval, keby mal iba jedno sídlo. A neviem, či pán Macron naozaj Cervskú úniu zmení, či to myslí vážne a potom by možno mohol súhlasiť s potrebnými zmenami zmluvy, ktoré by boli na takýto účel potrebné. Áno, môžeme hovoriť o úsporách Peniazných poplatníkov. E, všetci sme samozrejme za, za každým sa dá. Tu či inde usporiť v každom roku sú tu aj zdroje, ktoré je potrebné alokovať. A jednou z kľúčových vecí, ktorá sa udiala počas môjho pôsobenia v tomto parlamente je e, zdôraznenie e, obťažovania, sexuálneho obťažovania a ak e, naozaj chceme byť seriózni voči našemu personálu, tak na, musíme mať k dispozícii potrebné rozpočty na to, aby sme sa popasovali s takýmito problémami. A drahý kolega Dopre, technológie Áno, tie veci, čo ste povedali, mm, sú možno platné, ale v tejto oblasti mám isté skúsenosti. Chcem povedať, e, dávajme pozor pred e, falošnými úsporami, lebo keď uh, napríklad software uh, nebudeme updateovať, tak naozaj budeme ohroziteľní. Takže musíme si uvedomiť, že IT prostredie e, je potrebné vnímať e, e, komplexne a nehovoriť, aj toto nemusíme urobiť, usporíme a tak ďalej. Nie, sú veci, ktoré je potrebné urobiť je potrebné urobiť to riadne. No a môžeme takto napríklad aj usporiť napríklad využívanie videokonferencií a tak ďalej. Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa už nehlasí o slovo, aspoň nevidím. Takže pán Rubich, a ak by ste chceli e, celú vec uzavrieť, máte priestor. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať všetkým kolegom, hlavne teda za tie návrhy, ktoré odzneli a ja sľubujem, že pokiaľ ide o predsedníctvo v smierovaní, budeme mať e, túto tvrdú líniu úspor e, ktorú uplatňuje výbor pre rozpočet. Naozaj dôsledne budeme uplatňovať a už sa teším na tie rokovania, lebo fakt vidím, že pred voľbami chceme ukázať, že sporíme, zapchádzame úsporne z peniazmi poplatníkov, takže ďakujem aj kolegom za podporu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Rybich. A teraz ďalší bod programu. To je stanovisko kolegu Aliho. Je to budúcnosť e, potravín a polnohospodárstva. Takže máte slovo, pán Ali. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne. Úloha polnohospodárstva v EÚ to zaručuje potravinárskú bezpečnosť pre pol miliardy Európanov a e, európsky výrobcovia, ktorí závisia od prírody, priamo ochraňujú životné prostredie. E, 6 miliónov ľudí pracuje v polnohospodárstve a v mm, potravinárskom priemysle. Nejde pritom iba o výrobu potravín, ale aj o napríklad e, pracovné miesta e, v cestovnom ruchu, a voľnočasovom priemysle. My chceme teda hovoriť o budúcnosti potravinárstva a polnohospodárstva. Chceme zdôrazniť následujúce aspekty. Na dosiahnutie cieľov SPP tak treba zaručiť dostatočné financie aj v budúcom viacročnom finančnom rámci VFR a treba zmodernizovať a zjednodušiť túto spoločnú polnohospodárskú politiku Európska komisia by mala zaručiť, aby tu bola dostatočná finančná kontrola a audity. Mali by platiť rovnaké podmienky vo všetkých členských krajinách. A po tretie, treba spravodlivé rozdelenie finančnej pomoci medzi jednotlivé členské krajiny a tak účinnejšie stierať regionálne rozdiely zdôrazňovať e, menšie prevádzky, to je zásadné. A treba taktiež zvýšiť účinnosť v polnohospodárstve, treba, treba všetko spraviť. Ďakujem. Äh, Ďakujem, pán Ali. Pozerám sa do sály, e, či sa niekto z kolegov hlási o slovo. Áno, Jean-Paul Denano, nech sa páči. Áno, chcem sa vyjadriť a poďakovať sa kolegovi, kolegovi Ali za vypracovanie tejto správy. S veľkou časťou sa môžem stotožniť, hlavne čo sa týka potreby zaručiť budúcu SPP udržateľnú, ktorá podporuje nové postupy, lepšie využívanie zdrojov, lepšia ochrana životného prostredia, taktiež podpora zamestnanosti a hlavne tých mladých polnohospodárov. Účinnosť, európska pridaná hodnota, to e, treba trošku ešte spresniť. E, mali by sme sa vyhnúť e, používaniu takýchto definícií a spochybňovať tým účinnosť takýchto poľnohospodárskych a potravinárskych politík, pretože to sa nemôže e, riadiť iba krátkodobými kvalitatívnymi e, a kvantitatívnymi aspektami. Treba sa vyhnúť e, opätovnému znárodneniu SPP alebo pokriveniu hospodárskej súťaže medzi členskými krajinami ja preto predložím niekoľko pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Pán spravodajca, teda treba mať SPP, e, ktorá bude mať rovnakú e, mieru financovania vo VFR aj po odchode Spojeného kráľovstva a dotácie nemôžu byť nahradené finančnými nástrojmi. E, priame platby predstavujú európsku pridanú hodnotu, posilňujú jednotný trh a bránia kriveniu hospodárskej súťaže a treba taktiež nájsť nové nástroje, ktoré by zmiernili um, výkyvy cien a treba zaručiť financovanie programov pre tie najvzdialenejšie izolované regióny, ktoré sú aj znevýhodnené a treba e, posilniť synergie, čiže e, rozvoj poľnohospodárstva vidieka na jednej strane a sklbiť to s prílevom migrantov. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa eh, hlásil ešte niekto do diskusie, preto by som poprosil komisiu, aby sa ujala slova, ak si to želá. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že môžem byť stručný. Správa, ale aj uznesenie Európskeho parlamentu z minulého eh, týždňa nadnáša veľmi veľa dôležitých otázok v súvislosti s budúcnosťou SPP. Nechcem ich tu eh, uvádzať menovite. Ale teda, eh, súvisí to samozrejme aj s príprav našich návrhov, eh, ktoré majú byť hotové v maji, takže zohľadňujeme toto. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Týmto môžem teda ukončiť tento bod programu. Pokiaľ ide o časové e, postupy, musím povedať, že sme v zložitej situácii. Na jednej strane veľmi neskoro nás, nás kolegovia informovali o e, teda priebehu rokovaní. Na druhej strane tu máme zelený týždeň, preto som bol informovaný, že pozmeňovacie e, návrhy môžu byť v správe pána Aliho predostierané iba pokiaľ budú e, sformulované v angličtine. To je polutovania hodné, ale žiaľ nevidím tu inú možnosť, e, ako to ovplyvniť. Lehota na predostieranie pozmývacích návrhov je 28. marec. A týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu programu, bod programu 18 kde ide o mobilizáciu Európskeho fondu solidarity e, pre Grécko, Španielsko, Francúzsko a Portugalsko. Spravodajcom je pán José Manuel Fernández. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Um, Áno, ide tu o e, žiadosť e, môcť čerpať z fondu e, Solidarity, pokiaľ ide o prírodné katastrofy, klimatické katastrofy. Všetci vieme mimochodom, že bude tu potreba v tejto súvislosti tento fond posilniť na jednu miliardu eur. Pokiaľ ide o budúci viacročný finančný rámec po roku 2020, samozrejme, e, treba využívať aj štruktúrálne fondy e, za účelom prevencie. Prevencia je vždy lepšia než odstraňovanie škôd členské štáty by sa teda mali e, o to snažiť. No a teraz už e, k tomuto konkrétnemu prípadu je tu 104 miliónov eur e, na podporu Portugalska, Španielska, Francúzska a Grécka. V prípade Portugalska a Španielska tu ide o katastrofy spôsobené požiarmi e, vo Francúzsku, v regiónoch Samarta a Guadeloupe išlo o škody v dôsledku uragánov a v Grécku E, boli zaznamenané silné zemetrasenia na teda, v úrovni magnitúdy 6,3 stupňa Richterovej stupnice. O život prišlo viac než 100 e, ľudí v dôsledku e, požiarov, mali by sme sa snažiť prioritne ochraňovať životy. To by mal byť náš prvotný cieľ. A práve preto je taká dôležitá prevencia viac než e, miliardu eur, e, e, viac než sa žiada pre Francúzsko, 3 milióny pre Španielsko a Žiadame teda o e, vlastne uvoľnenie týchto fondov, čo by sa zohľadnilo v opravnom rozpočte. Dôležité je, aby sa tieto fondy e, uvoľnili čo najrýchlejšie. My by sme teda mali konať rýchlo a, a preukázať aj solidaritu, tak aby bolo možné o tomto návrhu hlasovať už v máji a potom sa všetko postúpi heráde. Budeme žiadať, aby sa prostriedky dostali čo najrychlejšie do e, dotknutých regiónov. Budeme e, potom pri ich čerpaní žiadať e, rovnosť, transparentnosť, účinnosť. Tie regióny, ktoré boli najsilnejšie postihnuté týmito katastrofami, by mali byť regióny, ktoré budú privilegované. A sú tu členské štáty, ktoré e, e, chcú e, zmeniť štruktúru svojho čerpania zdrojov zo štrukturálnych fondov práve preto, aby pomohli občanom, aby sa pomohla obnoviť ekonomika, ale aj zničené budovy, infraštruktúra, Európska komisia by teda mala prijať aj e, zmenu e, dohôd o partnerstve za týmto účelom. Takže ide tu o e, aj žiadosti o reprogramáciu v rámci jednotlivých programov. Tu sú teda potrebné rýchle kroky zo strany komisie Dôležité bude, e, aby komisia zahrnula e, do tohto aj e, prevenciu v kritických regiónoch, ktoré už vlastne boli identifikované. Musíme zabezpečiť, aby sa urobilo všetko, čo je v našich silách, aby tam nedošlo k opakovaniu tragédií, ktorých sme už boli svetkami, aby sme ochránili životy občanov v týchto regiónoch. Samozrejme vieme, že sú aj katastrofy, ktoré nemôžeme kontrolovať, ale môžeme mať vplyv na dopad týchto katastrof, môžeme sa snažiť ich e, minimalizovať. 27. Eh, marca vyprší lehota pre prostieranie pozmeňovacích eh, návrhov. Eh, v máji budeme mať túto správu na pléne. Mm, ide teda o dôkaz solidarity Európskej únie. Samozrejme, to je len kvapka v mori sú to skutočne veľké tragédie, ku ktorým došlo v týchto krajinách. Ďakujem pekne. Pani Jetemaky má e, otázku. Ďakujem. Chcela by som poďakovať pánovi spravodajcovi Fernandešovi za jeho návrh správy. Je e, veľa e, možností, ako profitovať z Európskej oblasti civilnej ochrany v budúcnosti budeme pravdepodobne čeliť eh, väčšiemu počtu prírodných katastrof. Situácia by sa teda mohla zhoršiť v budúcnosti v prípade pokračovania klimatických zmien. Eh, hlásil sa ešte pán Denano s mojou skupinou vítame rozhodnutie, ktoré je jasným prejavom potrebnej európskej solidarity v prípade prírodných katastrof. Ja myslím hlavne na obete ich rodiny a plne podporujem aj moja skupina správu kolegu Fernandesa. A e, najviac sa nám páči tá prevencia, na ktorú sa kladie dôraz. Ďakujem. Nevidím, že by sa ešte niekto ďalší hlásil do diskusie. Zdôrazňujem teda, že lehota na predostieranie pozmeňovacích návrhov je tentokrát 27. marec. A teraz už môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu a teda jedná o návrh opravného rozpočtu k všeobecnému rozpočtu. Spravodajca pán Murežan e, e, sa nemôže zúčastniť, e, bude ho zastupovať koordinátor, pán Fernández opäť. Orçamento retificativo de 2018 e é o resultado da mobilização do Fundo de Solidariedade que acabo de apresentar e esse, esse montante, esse, essa mobilização de 104,1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 este orçamento retificativo. Wird dazu aus dem Ausschuss das Wort gewünscht? Das kann ich nicht sehen. Ähm, Chcel by sa niekto vyjadriť. Äh, vidím, äh, že sa nikto ďalší nehlasí. Äh, podľa mojich podkladov je lehotou 27. Ty si myslím povedal 28. marec. Jose Manuel. No, kto uh, chce byť na istom, tak nech sa riadi podľa 27. Týmto by sme mali prebratý aj bod rozpočtu číslo 19 a opäť má slovo Jose Manuel k bodu programu číslo 20. Mechanizmus únie v oblasti civilnej ochrany. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska Únia potrebuje mať rezervu prostriedkov na to, by mohla reagovať v situáciách krízy, nie len v prípade požiarov, ale aj zemetrasení, teroristických útokov. Európska únia preto potrebujeme dispozícii rezervu prostriedkov, aby mohla efektívne chrániť ľudské životy. Ide o rezervu, ktorý prínosom je aj, že vlastne vedie k úsporám ako v konkrétnom prípade prostriedkov e, na boj proti požiarom e, menej zdrojov, ktoré sú koncentrované, nám umožňujú zvyšovať našu efektivitu. Keď e, si zoberieme, že tu máme 15 e, lietadiel, ktoré sú centrálne riadené, tieto majú väčší dopad, sú efektívnejšie nasaditeľné než 50 e, lietadiel distribuovaných všade v členských štátoch. Takže našou úlohou je byť pripravený na fenomény ako tie, ktoré som spomínal. Mnohé z nich súvisia aj so zmenami klímy, E, je tu teda tendencia e, zhoršovania sa. Samozrejme, členské štáty sa musia snažiť e, odvádzať svoj diel práce. No, ale v tomto prípade je dôležitým cieľom aj preukázať solidaritu Európskej únie. Tu je tiež dôležité, aby dobrovoľné zdroje členských štátov sa navýšili tiež. Dúfam, že návrh komisie aj keď teda ide o dobrovoľné zdroje, e, že to povedie e, k ich e, zvýšeniu. Európska komisia pre obdobie 2018 až 2020 navrhuje zvýšenie o 280 miliónov eur pokryť finančné dotácie. Toto je nová priorita. A nové priorita, priority, ako vieme, musia byť sprevádzané novými dodatočnými zdrojmi. A preto, pokiaľ ide o rozpočet pre tento mechanizmus civilnej ochrany, navrhujem, aby týchto 280 miliónov eur nepochádzalo z preradenia z iných e, oblastí, aby to neviedlo k zníženiu prostriedkov v iných dôležitých e, politických oblastiach na posilnenie tohto mechanizmu, e, pretože máme možnosť využiť napríklad aj nástroj pre flexibilitu, teda čerstvé finančné prostriedky. Nie je preto dôležité presúvať zdroje z iných oblastí a krátiť ich prostriedky. Takže navrhujeme, aby išlo o čerstvé e, financie, ktoré by pochádzali z nástroja flexibility. A potom teda uvidíme, či e, proklamácie solidarity e, zo strany rády sa vpretavia aj do praxe v tejto oblasti, pretože to, čo vidíme často na rade, je že rada má e, jasné vyhlásenia, ale už pokiaľ ide o realitu a podporenie e, týchto opatrení v praxi, tak tam už e, prostriedky nevyčlenujú na to. Takže je dôležité, aby aj rada túto myšlienku podporila aby sme tu vyčlenili 280 miliónov Eh, z čerstvých zdrojov, pretože tu ide naozaj o ochranu ľudských životov. Žiadame, aby rada obhajovala túto solidaritu, tieto princípy, eh, za ktorými hovorí, že stojí. Takže ide o dodatočných 280 miliónov eur. Ďakujem pekne. Tieňoví spravodajcovia tu nie sú. Pani Jetemaki. Žiaľ, bez mikrofónu. Ďakujem, takže zopakujem to. Chcem sa poďakovať pánovi Fernandesovi za správu, teda za návrh stanoviska, lepšie povedané. E, dá sa veľa získať z európskej spolupráce v oblasti občianskej ochrany asi bude čím ďalej tým viac prírodných katastrof, musíme preto byť pripravení. Ale východiskom by mala byť zodpovednosť v členských krajinách a národné úrady musia byť dobre pripravené. A to je aj najrychlejší spôsob, ako pomôcť a zachrániť životy a ak by bola potrebná pomoc z iných častí Európy, tak si treba uvedomiť, že to trvá. V prípade požiarov vieme, že to môže byť príliš ťažké eh, uhasiť požiar pred tým, ako možno, že za 5-6 dní príde posila. A financovanie, ja som za mm, presun súčasných eh, prostriedkov Eh, aspoň v takej miere, ako to navrhuje komisia, ale niektoré riadky, ktoré navrhuje komisia, je z programov, ktoré eh, bežia dobre a je tam vysoká miera čerpania prostriedkov. Ako viete, Začína sa hovoriť o budúcom VFR, potom je tu odchod Spojeného kráľovstva, teda, teda pristupovať k nášmu rozpočtu účinne a aj k jednotlivým riadkom. Preto navrhujem, aby sme <clears throat> boli pripravení na budúce úlohy a túto iniciatívu musíme vnímať ako príležitosť riadného hospodárenia nemôžeme žiadať e, neustále viac a viac prostriedkov a komisia by mala naozaj zaručiť presun prostriedkov hlavne do tých riadkov, kde tá realizácia nie je dostatočná. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Gardia Zabal Rubial. Sí, muchas gracias. Es que como vamos con... Ďakujem pekne. naši tieňoví spravodajcovia tu ešte nie sú, keďže e, máme časový náskok, ale nič to môžem povedať, že socialisti a demokrati sú e, za tento mechanizmus civilnej ochrany, aj keď máme hovoriť iba o financovaní nech už bude akýkoľvek nástroj, ktorý si zvolíme, nech už ide akúkoľvek novú politiku, tak je jasné, že treba nové finančné prostriedky. Áno, e, počula som predrečníčku, ktorá hovorí, že nemôžeme žiadať e, stále viac a viac peňazí, ale ak máme mať viac právomocí, tak potrebujeme viac peňazí, pretože inak si zase budeme musieť vybrať. A mechanizmus e, v oblasti civilnej ochrany. To je niečo užitočné. Možno, že bude treba zoškrtať trošku štipendia Erasmus napríklad, pretože sú programy, ktoré treba financovať. Ak rozšírime ponuchu programov alebo e, kompetencie v rámci nejakého programu, tak treba nové e, finančné prostriedky. Inak podporujeme spravodajcu. Nik ďalší sa o slovo nehlási, preto sa obraciam teraz na komisiu. Pán URL. Uh, you, Very... Ďakujem stručne, pán predseda. Chceme sa poďakovať spravodajcovi za podporu nášho návrhu. Aj ostatným rečníkom sa chcem poďakovať. Jedna pripomienka k presunu uh, prostriedkov. Návrh komisie naozaj je krokom smerom k spravodajcovi. 90 nových prostriedkov navrhujeme, čiže využitie nástroja flexibility a iba 12 presunu existujúcich prostriedkov v našom návrhu. To naozaj je krok smerom k spravodajcovi. Rozpočtové riadky, ktoré navrhujeme pre obmedzený presun existujúcich prostriedkov. Ide hlavne o spravodlivosť a e, nástroj pre rovnosť práv. E, tam sme e, skonštatovali nedostatočnú realizáciu v uplynulých rokoch, takže sme si tieto rozpočtové riadky nevybrali bez dôsledného preskúmania, čiže je tam nedostatočná realizácia. A vďaka tejto medze, tomuto e, obmedzenému presinu e, bude ešte stále možné zaručiť hladký priebeh týchto programov aj v roku 2019, aj v roku 2020. Ďakujem. Áno, máme istý časový náskok, preto som mohol dať pánovi Dopre ešte e, kľudne 4 minúty a teraz prišiel jeden z tieňových spravodajcov, takže nech sa páči, máte teraz priestor. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, že meškám. Vážený pán spravodajca, ďakujem za návrh stanoviska. V mnohých bodoch ho môžem podporiť. Stručne na úvod poviem, že tento návrh k mechanizmu oblasti civilnej ochrany považujem za správny, pretože v EÚ naozaj musí byť kladený dôraz na prevenciu v kontexte prírodných katastrof. Od roku 2013 sme zažili e, takéto prírodné katastrofy aj s obeťami na životoch a tam to nefungovalo optimálne. E, bola to akási záťažová skúška. Ten postoj je správny, ale niekoľko obáv, napríklad pri posilnení kolektívnej kapacity EÚ vytvorením špecifickej rezervy. A to by malo byť pod kontrolou a vedením Európskej komisie v niektorých členských krajinách. Je istá neistota, čo sa týka konkrétnej koordinácie v prípade prírodných katastrof. Možno, že by sa to malo tematizovať, ale aj k tomu financovaniu tu podporujem myšlienku, že do roku 2020 by to malo byť e, iba e, posledným nástroja flexibility. Dôležité politické nástroje mm, si vyžadujú nové finančné prostriedky Nemalo by to byť financované z prebiehajúcich programov, <clears throat> čiže e, e, žiadne presuny z okruhov 3, 4 a 5. Ďakujem, pán spravodajca. Ešte slovo na záver. Ďakujem pekne. Áno, mechanizmus civilnej ochrany zjavne kladie dôraz na prevenciu, to musí byť priorita, ale zároveň by sme mali povedať, že príslušné sú v prvom rade členské krajiny. Ide teda o akési európske zoskupenie a to má byť doplnením toho, čo existuje v členských krajinách. V prípade napríklad lesného požiaru alebo zemetrasenia sú to dodatočné prostriedky, ktoré majú pomôcť zachrániť životy. Keď sa pozrieme na číslo a vidíme to počtom členských krajín, tak je to málo. To pomôže zachrániť životy a mali by sme to naozaj spraviť. To európske zoskupenie musí začať fungovať čo najskôr 280 miliónov na roky 2018 až 2020. To by sa malo použiť pre tú centrálnu rezervu. Naozaj e, je to zanedbateľná suma, keď si to videlíte počtom členských krajín, ale aj tieto omrvinky môžu mať obrovský dopad. Je tu pridaná hodnota a tá, tá je mimoriadne dôležitá. Preto dúfam, že moji kolegovia budú súhlasiť, aj členské krajiny. Toto je náš návrh 280 miliónov nových prostriedkov a taktiež z nástroja flexibility a bez nejakých eh, vnútorných presunov lehota na predkladanie pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov je 27. marec a hlasovať sa bude v apríli. Na NV 16. mája, v júni, v júli asi prvý trialóg a dúfam, že to potom bude veľmi rýchlo aj e, schválené v pléne. Ďakujem pekne, pán spravodajca poukážem na to, že náš sekretariat dnes po obede má rozošle pozmenený návrh komisie. Trošku sa zmení očíslovanie odsekov, čiže bude rozposlané aj korigendom. Prosím, zohľadnite to pri vašich pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch. Tie to zmenené očíslovanie, aby to nebol nakoniec veľký zmetok. A ešte máme posledný bod e, na programe dnes. Správa o výjazde výboru do Írska od 12. do 14. februára. A tu dostane slovo vedúci delegácie. Kolega Rubik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať sekretariatu Sasike Brum predovšetkým za pripravenie tejto e, cesty do Írska. Pre nás to naozaj bolo rozhodujúce. Dostali sme briefing komisie a potom bola diskusia s občanmi, firmami, prevádzkami, mimo vládkami. Bol tam aj primátor Dublinu Stretli sme sa aj e, s akademikmi, e, stretnutie s Európskou investičnou bankou. Mohli sme sa e, pozrieť na to, čo tam dokázala. Potom stretnutie s ministrom financí a rozpočtovým výborom Írskeho parlamentu. Potom šesť spolufinancovaných projektov sme si mohli pozrieť Myslím, že najdôležitejší odkaz je nasledovný aj v Írsku. Sa teraz hovorí intenzívne o budúcom VFR, aj o SPP, o Fonde súdržnosti. To sú tradičné piliery pre Írsko, aj e, výskum, inovácie a Erasmus+. Plus sú e, jadrom diskusí a e, malo by sa to zohľadniť aj pri e, plánovaní rozpočtu, rozpočtu napríklad aj vonkajšie hranice EÚ, spolupráca v oblasti obrany, ťažiska v oblasti kybernetickej bezpečnosti, falošných správ, čiže všetko známe témy. E, Brexit nebola oficiálna téma, ale keď sa hovorí o VFR, tak je jasné, že sa E, zvrhne diskusia aj na Brexit. Bolo to skôr e, optimistické. Hlavní partnery majú dôveru v tú dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva, čiže e, nie sú tým veľmi znepokojení. My sme potom hovorili aj o prípravách, keby došlo k tzv. radikálnemu Brexitu ale mm, je to málo pravdepodobné. Potom vnútropolitická situácia v Spojenom kráľovstve. E, Severné Írsko sa vyslovilo za e, to, aby ostali v EÚ aj Škótsko, čiže sme hovorili aj o vnútropolitickej dynamike nepočíta sa s obnovením hraníc a teda mala by pokračovať spolupráca v budúcnosti. Bolo to skôr pozitívne, ladené. Príprava na radikálny Brexit v súčasnosti neprebieha. Nezaoberajú sa tým intenzívne a my sme preto navrhli, aby sa e, vypracoval scenár, keby jeden z troch parlamentov nesúhlasil s tou dohodou, ako by to prebiehalo ďalej. Pre nás to bolo veľmi poučné. Mohli sme sa pozrieť na e, projekty, ktoré financuje EÚ. Všetko prebieha profesionálne a beží hladko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rubik. Pani Iriala stručne a ja sa chcem poďakovať sekretariátu za organizáciu, vynikajúcu prácu. Naozaj bolo dobre pozrieť sa na situáciu v, teria, v teréne. Ja by som to videla trošku inak. E, v prípade Brexitu to zase až tak optimistické nebolo. Um, aj keď niektorí kolegovia sa, si uvedomujú, že to nebude týkať iba hraníc, ale nás všetkých a rozpočtový výbor by si mal uvedomiť, že sa nedá úplne odignorovať otázka Brexitu. Naozaj má to vplyv na nás všetkých, či už na severe, juhu, východe alebo západe naozaj bolo dobré aj pre Írov vidieť, že Európsky parlament naozaj berie vážne otázku európskych finančných prostriedkov, čo sa stane, ak by už k dispozícii neboli. Takže bolo to dobré, aj správa je dobrá. Chcem sa poďakovať kolegom a hlavne e, sekretariátu a prosím, vráte sa budúci rok do Irska po voľbách. Ja som žiaľ tento rok nemohol prísť, aj keď by som si to bol želal. Ďakujem pekne, sme už skoro na konci nášho programu. Ešte poukážem na to, že 16. apríla pondelok večer sa musíme stretnúť v Štrásburgu, aby sme definitívne eh, vypracovali návrhy, čo sa týka príjmov a výdavkov a potom 23. a 24. mája opäť tu v Bruseli budeme zasadať a týmto končím dnešnú schôdzu.